oznámenie. Dostal som od rady eh, stanovisko v prvom čítaní v súvislosti s mm, nariadením, schváľovaním nariadenia o rybolove eh, o oblasti GFCM. Eh, názov bude uvedený v zápisnici. V priebehu troch mesiacov je možno schváliť túto dohodu. Zajtra začne plynúť táto lehota 11. septembra 2015.